splniť cieľ a ako som už povedal, uzavrieť tieto rokovania s Chorvátskom do konca júna tohto roku. Ďakujeme pekne, pán minister. Vážení kolegovia, máme tu pred sebou návrh uznesenia o rozprave, takže hlasovať sa bude o 12.00 dnes. Tým sa dostávame ku ďalšiemu bodu programu a to je spoločná rozprava Európa 2020 usmernenia pre politiky zamestnanosti. Máme tu vyhlásenia Rady a komisie a okrem toho máme pred sebou aj správu pani Beres usmerenia pre politiky zamestnanosti členských štátov. Takže pokiaľ ide, a potom tu je ešte vyhlásenie komisie o vykonávaní usmerení pre politiky zamestnanosti členských štátov. Začali by sme rozpravu tým, že dáme priestor pánovi ministrovi Martoni, mal povedal niekoľko slov mne rady. Pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, veľmi vítam túto príležitosť, aby som mohol pred vami prehovoriť o téme, ktorá je nesmierne dôležitá pre maďarské predsedníctvo. Európa 2020, teda stratégia EU 2020, je to pre nás téma nesmierne dôležitá pre všetkých. Európa musí prekonať celý rad významných víziev, ak naozaj chce ostať konkurencieschopná voči zbytku sveta. Niektoré z týchto víziev práve sú dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy, ale niektoré vlastne vyplývajú z našej obmedzenej schopnosti a rozhodnosti naplňať ciele Lisabonskej stratégie 2010. Ako sa už často vraví, kríza môže byť aj príležitosťou, tak ako v starovekom Grécku, alebo aj z hľadiska čínskej interpretácie, prvnež nastane pozitívny prelom a nájde sa riešenie a nastane pokrok, je tu kríza. Takže preto si myslíme, že kríza je kľúčovým faktorom a teraz môže byť aj motivujúcim faktorom pre členské štáty, aby sa pripravila nová stratégia v záujme nových pracovných príležitostí a aby sa mohol zabezpečiť rast. Takže to by bola práve tá stratégia Európa 2020. Som presvedčený o tom, že táto stratégia pomôže Európe pozviechať sa z krízy a Európa bude silnejšia vnútorne aj na medzinárodnej scéne. Posilní sa produktivita, posilní sa potenciál rastu, sociálna kohezia a ekonomické riadenie. Toto bude vec zásadného významu. A chceme byť konkurencieschopní globálne, hlavne voči veľmi rýchlo sa rozvíjajúcim trhom v Ázii. Chceme zachovať náš sociálny model, spôsob života. To je práve veľmi charakteristické a typické pre Európu. A ak to chceme zachovať, tak treba vyvinúť patričné úsilie. V rámci stratégie máme 5 zásadných kľúčových oblastí, pokiaľ ide o zvyšovanie zamestnanosti, zlepšovanie podmienok pre inovácie a výskum a vývoj, splnenie našich cieľov v energetike a v súvislosti s klimatickými zmenami, ďalej zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, podpora sociálneho začlenovania, najmä cestou boja proti chudobe. Ako súčasť pri plnení týchto cieľov komisia prišla so siedmimi kľúčovými iniciatívami, navrhuje sa uberať tou cestou, aby sa posilnil práve aj jednotný trh. A sú to tieto iniciatívy. Digitálna agenda pre Európu, inovatívna únia, mládež v pohybe, Európa s efektívnymi zdrojmi, priemyselná politika v ére globalizácie, agenda pre nové zručnosti a pracovné príležitosti a Európska platforma proti chudobe. Pre každú z týchto iniciatív Európska, aj EÚ, aj národné orgány musia koordinovať svoje úsilie tak, aby kroky na vnútroštátnej aj európskej úrovni sa navzájom posilňovali a podporovali. V decembri 2010 vlastne prišla prvá implementačná správa, vypracovalo, to, vypracovalo ju predsedníctvo v spolupráci s komisiou aj s nastávajúcim, teraz prichádzajúcim maďarským predsedníctvom a práve sa hovorilo o rozbehnutí tejto stratégii v júni tohto roku. Takže v rôznych formáciách rady sa na tomto pracovalo práve v súvislosti s tými siedmými iniciatívami. A práve tu sa potvrdzuje aj pokrok, ktorý nastal v rôznych oblastiach, ktoré sú veľmi významné v rámci novej stratégie. A to je jednotný trh, kohezná politika, polnohospodárska politika. A okrem toho sa tu spomenajú viaceré aktivity a iniciatívy, ktoré sa vykonávali na úrovni EÚ počas posledných šiestich mesiacov aj v súvislosti s tými hlavnými dlhodobými cieľmi EÚ. Dovolte mi zdôrazniť niektoré aspekty euroekonomického riadenia. Implementácia tohto typu riadenia je nesmierne dôležitá, ak chceme naozaj posilniť európsku ekonomiku. Preto Stratégia 2020 je úzko naviazaná na tzv. európsky semester, čo je vlastne nový kľúčový nástroj pre makroekonomický dohľad a tento sa má poprvýkrát uplatniť počas nášho predsedníctva. Tento nový proces začal v januári 2011 prednesením e, výročnej správy o raste, ktorú priniesla komisia. Maďarské predsedníctvo veľmi pozorne sleduje aj vývoj a záleží nám veľmi na tom, aby tento európsky semester prebehol úspešne a hladko. A to aj vo svetle nastávajúceho zasadnutia rady v marci. Rada pre všeobecné veci bola poverená tým, aby pripravila syntéznu správu na zasadnutie 21. marca a tam sa vyšľú tie hlavné signály ohľadne práce, ktoré sa musia vykonať v jednotlivých sektoroch. Táto správa bude predložená teda na Rade EÚ v marci a cieľom bude vlastne dohodnúť sa na určitých prioritách pre štruktúrálne reformy a fiskálnu konsolidáciu. Potom po tej marcovej rade členské štáty budú finalizovať návrhy svojich vnútorných, vnútroštátnych programov a potom sa tieto materiály predložia komisii v apríli. Ďalej sa budú vypracovať odporúčania, ktoré budú špecificky zamerané na jednotlivé krajiny a bude to mať potom súvislosť aj s prípravou rozpočtov na jednotlivých krajinách na rok 2012. No, na to sa budú nadvezovať aj aspekty rastových stratégií v jednotlivých krajinách. Takže vidíme, že ten časový harmonogram je dosť nabitý, ale dúfame, že sa nám toto, čo som práve spomínal, podarí dotiahnuť do konca do júna, respektíve do júla. Stratégia 2020 je veľmi dôležitá pre hospodársky úspech Európskej únie. Je to je veľmi nad, úzko prepojená na reformy a zohrá významnú úlohu. Ak nebudeme konkurencieschopní, ak ne, nedokážeme zabezpečiť rast do budúcna, tak bude pre nás stále ťažšie a ťažšie zachovať úroveň sociálnej ochrany interne v rámci EÚ a ťažko aj smerom vonok bude mať Európa dostatočne silný hlas. Čiže toto je tá výzva, ktorá pred nami stojí a ja som si istý, že sa môžeme spoľahnúť na podporu vás, Európskeho parlamentu, že nám v tomto úsilí pomôžete. Ďakujem. Thank you, Mr. President in office. Ďakujeme pekne, pán predsedajúci rady, za vaše úvodné vystúpenie. Hovorili ste o skutočne veľmi dôležité je veci. Stratégia EU 2020 sme práve v časoch krízy, nezamestnanosť je veľmi vysoká. Najväčšou hrozbou pre našich občanov je e, táto nezamestnanosť a preto politika v oblasti zamestnanectva je skutočne dôležitá aj v rámci stratégie EU 2020. A príslušného komisára, tu máme tiež prítomného, je tu pán Laslo Andor, ktorý teraz vystúpi v mene komisie. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, ako iste viete, komisia e, predniesla svoj, e, svoju výročnú správu o raste e, minulý mesiac v súvislosti so stratégiou 2020. Tento dokument sa odlišuje od predchádzajúcich dokumentov, pretože na základe koordinačných pravidiel vyhodnocuje Európsky semester hlavným cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť stabilitu Európskej menovej únie a hospodárskej únie a nemáme inú možnosť iba vykonávať ex ante koordináciu politik Európskej únie. Nedávna kríza v niektorých e, krajinách eurozóny potvrdzuje túto nevyhnutnosť. E, tento prístup dokazuje, že Európska únia uznáva, ako úzko prepojené sú hospodárstva členských štátov a ako politické opatrenia a rozhodnutia v jednej krajine e, priamo ovplyvňujú dianie v inej krajine. To, že E, ako budeme riadiť tento európsky semester, bude skutočným testom, ale ako svojim papierikom pre fungovanie Európskej únie. Musíme sa stredovať na stratégie, e, lokárne partnerstva a podporu miestnych aktérov. E, a teraz ide o to, aby sme podporili, aby Európa spoločne dokázala zadefinovať tie reformy, ktoré sú nevyhnuté na európskej úrovni a taktiež zadefinovala reakcie na problémy. Táto výročná správa veľmi jasne hodnotí priority, e, spomína, že je potrebný integrovaný prístup a taktiež 10 prioritných opatrení v troch hlavných oblastiach. Poprvé, prísna fiskálna konsolidácia a reštrukturalizácia celého finančného odvetvia. E, ďalej, e, taktiež na potvrdenie makroekonomickej stability. Po druhé, štruktúrne reformy pre zvyšovanie zamestnanosti a v neposlednom rade opatrenia na zvýšenie rastu. Pozorne sme zaznamenali vaše obavy a tiež e, posolstva e, z tejto výročnej správy, že sa údajne odlišujú od schválených usmernení. Musím však povedať veľmi jasne, že komisia zámerne si zvolila sústrediť e, tento výročný dokument na neodkladné a veľmi aktuálne opatrenia a na sústredenie sa na tie reformy, ktoré sú nevyhnutné na vytváranie pracovných miest okamžite. Táto výročná správa je v plnej miere v súlade so spálnymi usmereniami aj v oblasti zamestnanosti. Chcem oceniť podporu parlamentu tomuto návrhu komisie, aby sa zachovali e, usmernenie pre oblasť zamestnanosti e, v nepozmenenom znení pre rok 2011. Je nevyhnutné, aby stabilný politický rámec e, pre strednú revíziu do roku 2014 prebehol, tak aby členské štáty mali dostatok času prijať posledné potrebné kroky o skutočne potrebné reformy. Tieto usmernenia pre zamestnanosť sú tiež základom e, spoločnej správy pre zamestnanosť, ktorá je súčasťou tejto výročnej správy, ktorá definuje e, nevyhnutné opatrenie v oblasti zamestnanosti, ktoré je potrebné prijať. Vrátanie zavedenia e, postupného daňovania v oblasti zamestnanosti a to tým, že sa budú presúvať dane zo sektora zamestnanosti, ďalej segmentácia trhu s prácou, ďalej odstranenie prekážok na kombináciu profesného a rodinného života, ďalej e, podpora vysoko kvalifikovaného školenia pracovníkov, e, uľahčenie návratu na pracovný trh a tiež podpora živnostníkov. V neposlednom rade taktiež zvýšenie účasti starších pracujúcich na pracovnom trhu. Okrem toho, usmernenie pre zamestnanosť budú základom pre e, ďalšie konkrétne odporúčania pre konkrétne členské štáty, ktoré Rada predloží členským štátom na základe článku 148 zmluvy. Výročná správa o raste je základom um, pre jarnú radu, ktorá sa uskutoční v marci a tiež pre usmerenia, ktoré sa budú predkladať členským štátom. Komisia očakáva, že členské štáty sa ujmú tohto usmernenia a že e, sa budú držať odporúčaní na dodržanie stability a tiež veľmi odvážnych e, programov v súlade s stratégiou EU 2020. Komisia preskúma národné reformné programy, ktoré sa očakáva v druhej polovici apríla na základe tohto e, prieskumu a v súlade so zmluvou e, potom navrhneme konkrétne politické usmernenia a odporúčania pre členské štáty, tak aby sa uzavreli rozpočty na rok 2012. Politické usmernenia a odporúčania by sa mali schváliť na pôde rady ešte pred letnou prestávkou. Vážený pán predseda, vážení poslanci, Rád by som na záver zdôraznil význam úlohy Európskeho parlamentu v úspešnom implementovaní stratégie EU 2020, najmä tých siedmých hlavných vlakových iniciatív. Vaša úloha ako spolulegislatívca je kľúčová pre úspešnú implementáciu týchto opatrení. E, ďalej, špecifikácia rámcových podmienok je nevyhnutná, ak chceme splniť e, ciele stratégie EU 2020 Vypracovanie nového viacročného finančného rámca onedlho začne. Komisia predloží svoj návrh e, ešte do júna a vaša úloha ako rozpočtového orgánu spoločne s radou bude zásadná v tom, aby sme zabezpečili, že priority zo stratégie 2020 budú zohľadnené v rozpočte. Ak chceme byť dôveryhodní, musíme sa snažiť o to, aby naše finančné priority boli v súlade s našimi stratégiami a politickými prioritami. V časoch e, e, fiskálnych obmedzení je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sme dokázali, že Európa má pridanú hodnotu a že euro, ktoré vynaložíme na úrovni EÚ, môže e, dosiahnuť o mnoho viac ako euro, ktoré sa vynaloží na národnej úrovni. Tak, aby stratégia EU 2020 bola úspešná, musíme prijať takéto politické opatrenia na všetkých úrovniach. Iba ak si všetci splnia svoje úlohy, môžeme splniť naše spoločné ciele a stanoviť dobré smerovanie pre budúci rast. Ďakujem. Uh, thank you. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom e, bude spravodajkyňa pani Pervanš Berez. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán úradujúci predseda rady, pán komisár, v mene výboru pre zamestnanosť a sociálne veci vítam túto prvú príležitosť na debatu o význame, aký je v tomto pol roku pripisovaný práve tejto záležitosti. Pán komisár, vy ste sa rozhodli e, trošku e, predlžiť tieto orientačné línie pre zamestnanosť a parlament víta toto potvrdenie. My chceme, aby ste si všimli tri body. Poprvé, obsah e, tohto výročné, tejto výročnej správy o raste Zarazilo nás, že otázky zamestnanosti a nezamestnanosti e, sa objavujú ako sekundárne vzhľadom na cieľ e, rozpočtovej konsolidácie. A vy hovoríte o otázkach, ktoré sú spojené priamo s pracovným trhom. A zdá sa nám, že tu vznikla akási trhlina medzi sociálnym paktom s občanmi členských štátov a vládami. E, navrhuje sa Mm, e, aby sa zvýšil vek odchodu do dôchodku, aby e, aby podpory v nezamestnanosti sa znížili, aby sa vlastne obchody otvárali aj v nedeľu a ďalšie pre občanov nevýhodné záležitosti. Toto je pre sociálnych partnerov veľmi nevýhodné a nebezpečné a môže to poškodiť tie najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva, mladých, ženy, star- starých občanov a postihnutých občanov. Je tu rovnako veľké riziko, že táto rozpočtová konsolidácia bude akousi alfou a omegou tejto výročnej správy o raste. Druhá obava je, že na základe e, tohto hodnotenia vy zadefinujete národné reformné programy. A práve tu sa bude rozhodovať o dôležitých veciach. Čo robíte vy v parlamente ohľadne e, týchto otázok? Aj keď sa predlžili orientačné línie, ako chcete povzbudzovať demokratickú debatu o týchto výzvach? Ako si vysvetľujete článok 148, ktorý koordinuje zamestnanostnú politiku, ako ho prepájate so článkom 121, kde sa hovorí o európskych politikách. Je tu veľký zmetok, pretože na jednej strane tu máme stratégiu 2020 a máme tu pracovnú skupinu pána Van Rompuja a sú tu ďalšie otázky, v ktorých parlament naozaj veľmi pracuje Ďalej sú, je tu revízia zmluv, ktorá by umožnila e, kontrolu finančných mechanizmov na úrovni Európy a po prípade ich modifikáciu. Máme tu Európsky porob. pol rok, keď pani Merkelová a Sarkozy sú nesmierne aktívni. Zároveň predlžujete orientačné línie o zamestnanosti, ktoré sú dosť takým vágným priestorom Takže, pán komisár, chcela by som vás upozorniť na tretiu obavu, ktorá nás znepokojuje. Minulý rok e, za súhlasu belgického predsedníctva ste trošku odviedli e, pozornosť od jedného bodu, e, na ktorom sme my veľmi trvali. A to je vlastne správne riadenie. Čo to znamená? Znamená to, že Nemožno robiť ekonomickú a sociálnu politiku, e, ktorá by mala úspech bez skutočnej demokratickej debaty. A demokratická demokracia predpokladá moc pre Európsky parlament, moc, právomoc pre národné parlamenty a skutočné partnerstvo so sociálnymi partnermi. Niekedy sa nám zdá, že vaše návrhy jednoducho si nevšímajú tieto prvky, ktoré sú základnými prvkami demokratického života v našich krajinách. Nazdávame sa, že kríza vedomia ohľadne týchto víziev môže e, priniesť veľkú nekoherentnosť a veľké e, prekrútenie týchto našich cieľov a môže dôjsť k zvráteniu toho, čo je kľúčom nášho úspechu a síce komunitárny duch. Ďakujeme pekne. Teraz pani Sharon Bowles v mene výboru ECON. Ako predsednička tohto výboru ďakujem pekne. E, presúvame sa do novej éry hospodárskeho riadenia a e, Európsky semester je štruktúrou, na základe ktorej môžeme využiť existujúce nástroje a usmernenia v súlade s článkom 121 a 148 zmluvy e, by sa mali zapojiť do týchto programov a to za veľkého začlenenia Európskeho parlamentu. Keď sa pozeráme na tento semester a hodnotíme pak stabilita rastu a makroekonomický dohľad, e, toto všetko sa môže pridať k stratégii EU 2020 a k integrovaným usmerneniam. Znamená to, že semester môže byť koherentným rámcom pre e, rôzne procesy hospodárskeho riadenia v Európskej únii a môžu sa navzájom doplňať. Okrem toho Výbor EKON zdôrazňuje, že hospodárske riadenie musí byť založené na e, metóde spoločenstva. E, procesy musia byť transparentné a zodpovedné. Ak majú byť v súlade, ak mať, majú mať podporu občanov, to si vyžaduje aj zapojenie parlamentu. A tam, kde parlament už mal svoju úlohu, musí mať dostatočný čas na splnenie svojho demokratického mandátu. Výbor EKON stojí bok po boku e, s výborom pre zamestnanosť e, v tomto úsilí a bude ďalej žiadať o toto. Ďakujem. Ďakujem pekne. V mene EPP pani Colin Wolfman Cold. Ďakujem, vážený pán predseda. Ekonomická a finančná kríza ukázala naozaj, že naša je schopnosť a obrana našich, našej sociálnej trhovej ekonomiky je ohrozená. My musíme využiť krízu na to, aby sme lepšie využili výhody vnútorného trhu, aby sme presadili naše e, dôchodky a aby sme v budúcnosti zlepšili aj podmienky na pracovnom trhu. A preto nesúhlasím s týmto výročným sondovaním, miery rastu a my takisto nesúhlasíme. E, všetci tu v tomto e, parlamente si želáme udržateľný, zdravý rozvoj s dostatočným množstvom pracovných miest pre našich občanov a s prosperujúcimi podnikmi. Na to je však potrebná stabilná mena a stabilná ekonomika. O, obidve tieto veci však prechádzajú cesto, aby jednotlivé členské štáty jednoducho upratali svoje rozpočty. Len tak môžeme sa vyhnúť problémom, e, ktorým čelia niektoré krajiny, ktoré sú nadmieru zadlžené, lebo len tak môžeme garantovať budúcnosť našich mladých generácií. V mene skupiny EPP trvám na e, európskom ekonomickom riadení, ktoré sa zakladá na troch pilieroch pakt stability a rastu, kontrola a dohľad nad ekonomikou a stratégia EU 2020, ktorá je ambiciozná. Ale to všetko si vyžaduje komunitárny duch a komunitárnu metódu a spoluprácu aj na národnej úrovni. Teraz nepotrebujeme nový pakt, lebo už sme boli e, konkurencie. Pokrač, pardon, pokračuje pán Udo Bulman. Ďakujem pekne, vážny pán komisár, vážny zastupca rady, kolegyne, kolegovia. Veľmi pozorne som vás počúval. Ja som si prečítal tú výročnú správu o raste a tiež som si pre, prečítal správu ecofinu a, e, som e, sa rozhodol, že mi je jasné, že Európska únia už nie je len v hospodárskej kríze, ale aj v politickej kríze. To, čo nám odporúčate, to nie je žiadna novinka Požiadajte svojich e, spolupracovníkov, aby vám predložili e, správy za posledných 10 rokov. Vždy e, sa tam opakuje to isté, že výdavky štátu sú príliš vysoké. Tiež sa tam opakuje, že jediný mechanizmus prispôsobenia sa sú mzdy na tieto nové časy a tie sú vždy vysoké. Ja som tam nevidel žiadne iné odporúčania, či prší, alebo sneží, či sme v kríze, alebo v raste. To je vždy úplne jedno, že sa tam opakujú rovnaké tvrdenia. A to nie je v súlade s realitou. Rád by som vám navrhol jednu vec. Vyšlite tých, ktorí vám píšu tieto dokumenty, tých, ktorí vypracovajú analýzy na rade a v komisii e, na výbor ECOFIN. Teda na e, hospodársky sociálny vývoj. E, oni vám povedia, že Európa je na Prahu úpadku. Pozrite sa na hodnoty rastu Nemecka a iných krajín a potom uvidíte, aká je realita. Pýtajte sa, prečo nie sú investície, pretože sme na najnižších úrovniach investícií, ktoré si nemôžeme dovoliť, prečo nedochádza k zlepšeniu príjmov, prečo sa nespomínajú tieto veci v týchto správach, prečo sa nespomínajú aspekty spravodlivosti cyklu, tak aby sme spravodlivo sa spomenali z tejto krízy. Prečo toto nie je v týchto dokumentoch? E, e, unikla vám táto jedinečná šanca a teraz sa musíte snažiť veľmi intenzívne, aby ste splnili očakávania občanov. Ale poviem vám jedno. A toto je duch, v ktorom chcete v marci prijať závery a rozhodnúť o balíčku hospodárskeho riadenia, o reforme paktu stability a rastu, moja politická skupina rozhodne nepodporí takéhoto ducha. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Lena Ek v mene skupiny e, liberálov a demokratov. Vystúpenie bez mikrofónu. Pred rokom sme tu debatovali o tom, aké kroky treba prijať, aby sme úspešne bojovali proti globálnej finančnej kríze. Niektoré návrhy z našej strany boli zamietnuté ako príliš ambiciozne a ďaleko siahle, ale teraz rada vidím, že viaceré z našich podnetov sa stávajú realitou. Máme tu ale veľkú priepasť medzi tým, čo sa deklaruje v rámci stratégie EU 2020 a finančnými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii na to, aby sa to dosiahlo. Návrh rozpočtu na 2012 by sa mal vlastne e, prezentovať, aby bolo jasné, čo vlastne pôjde na stratégiu z tých prostriedkov. A to súvisí aj s revíziou toho jazročného finančného rámca. Chcem sa obrátiť aj na členské štáty. Priamo. Vidíme, že v rade je tu dosť značná nevôľa na vrátanie v oblasti finančnej investovať do budúcna. Národné rozpočty sa musia, vlastne musia odrážať tieto ambície, ktoré vyslovuje aj rada. A treba, aby to v rozpočtoch teda jasne bolo vyjadrené. Čiže dať peniaze na ten správny účel. A bez toho, ak, že by sa to urobilo, nedostane žiaden rast. Chcem vyzvať komisiu, aby prišla s konkrétnejšími legislatívnymi návrhmi a aby členské štáty zasa vyjadrili väčšiu angažovanosť pretože máme záujem vytvárať nové pracovné príležitosti v oblasti energetiky, efektívnej energetiky na, celej, na celú európskej úrovni. Napríklad e, plán strategického rozvoja energetiku, energetiky, ďalej celoživotné vzdelávanie tam sa už veci a plány prijali, ale kde sú peniaze. Tie potrebujeme, aby boli priamo položené na stôl, aby sme projekty mohli financovať. Takže potenciál pre vytváranie nových pracovných príležitostí, povedzme, tu je, ale e, práve preto chce skupina ALDE vyslať jasný signál smerom voči rade. Zlyhala koordinácia a preto treba e, hľadať e, niektoré cesty k krokom, ktoré fungovali aj v minulosti. A práve parlament vás má silná, vyslať silný signál, že potrebujeme konať. Slovo má pán Filip Lambert za zelených. Pán predseda, pán komisár, predstaviteľ komisie, vážení prítomní. Viete, že zelení podporujú integrovanú Európu, aby sme dokázali zabezpečiť udržateľný rozvoj pre našich občanov, ale aby sme zaistili aj to, aby Európa na tejto planéte niečo znamenala. A to bolo naozaj e, veľmi poškodené e, skúškou rastu, lebo tento pakt je ideologický a absolútne nemá nič spoločné s iným, je to len ideológia. Čo sú vaše tri odporúčania. To je odstrihnuté od výdavkov, od finančných, od verejných financií flexibilizovať alebo spružniť a reformovať trh flexi security, eh, tej dávate prednosť pred eh, bezpečnosťou. Vy hovoríte, že len vďaka tomu môže ekonomika sa oživiť, ale nie. Treba si všímať aj finančný sektor, lebo to ukazuje na charakter vašich opatrení treba skutočne veľmi rýchlo a silne udrieť a pokiaľ ide o finančný e, sektor, vyhoviť treba to skúmať, vidieť dopad, premyslieť si to a treba tam isté prechodné obdobie. Takže pre rozpočty hovoríte áno hneď od 1. januára 2011, ale pre financie 1. januára 2019. E, ale ako chcete znova oživiť a obnoviť e, verejné financie, e, keď dávate takéto dlhé E, prechodné obdobie. Hovoríte, že tu máme stratégiu 2020 na to, ale e, stratégia 2020, pán komisár, to bude jednoducho nemožné splniť, e, ak si budeme všímať vaše odporúčania. Pozrite sa, ako je možné viesť takéto e, politiky, ktoré sú potrebné na trhu, v zamestnanosti, v redukcii e, chudoby, e, v boji proti klimatických zmien, keď budeme viesť len tieto politiky? Celá táto záležitosť je klamstvom a divadlom. Ďakujem. V mene konzervatívnych a reformi, konzervatívcov a reformistov pán Malcolm Harbour. Ďakujem za slovo, pán predseda. Naša skupina podporil túto rezolúciu, aj keď nemôžeme povedať, že so všetkým súhlasíme, ale chcem práve zdôrazniť aj rade, aj komisii a vlastne prečítam to, čím súhlasíme. Odvážny akt o jednotnom trhu a akt, ktorý sa týka vytvárania pracovných príležitostí. To podporíme. Teda odkiaľ prídu tie pracovné príležitosti? No, prídu odtiaľ, že sa bude investovať do súkromného sektora a do rozbehu vlastných nových podnikov. Vieme, že to je oblasť, a kde aj za posledných 10 rokov došlo k pokroku pri vytváraní pracovnej príležitosti. A práve preto chcem povedať, že všetkých 27 členských štátov musí začať brať túto tému vážne. Všetci predsa veríme v jednotný trh. A členské štáty investovali veľké prostriedky a financie do otvorenia trhu so službami. A povedali ale niečo o tom aj doma príslušným podnikateľom? Povzbudili treba z obchodovanie online? Čiže treba urobiť aj tieto praktické kroky, aby sa rozbehlo to, prečo už sú vytvorené podmienky. Aby sa mohlo naplniť to, o čom kolegovia hovorili. Keď začneme dnes, to by bolo treba, aby sme o tom len nehovorili. Takže poďme a pustíme sa do toho. Zjednotená lavica, pán Vesky. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyňa Harms e, spomenula niečo veľmi dôležité. Zvonku takmer nikto nechápe, ako stratégiu, aký stabilizačný mechanizmus a aký pakt, e, o čom vlastne hovoríme a na základe akých pravidiel e, sa riadime jasné len jedno. Stratégia EU 2020 doposiaľ neponúkla žiadne riešenia problémov obyvateľov, e, ktoré vznikli kvôli kríze. Práve naopak. Opäť stavia na nesprávnych politikách Európskej únie, ktoré prispeli k, vôbec k vzniku kríze. Ehm, venujú sa ďalej paktu stability a rastu, e, ktorý sa má sprísniť, e, majú sa zaviesť lepšie sankčné mechanizmy, ale v praxi ide o politiku úspor práve na úkor občanov, ide o predlženie e, dĺžky e, pracovného života, teda o skrátenie e, dôchodkového obdobia. Taktiež ide o zmenu rokovacieho základu pre sociálnych partnerov alebo o flexibilizáciu pracovného času. Ide o znižovanie miest a o ich zmrazovanie. Taktiež ide o znižovanie právomoci sociálnych partnerov a zvyšovanie právomoci štátu. Myslím, že je úplne jedno, či to nazveme economic government, hospodárske riadenie, alebo pakt stability a rastu, alebo pakt konkurenceschopnosti, alebo odporúčania komisie na základe e, výročnej správy o raste táto antisociálna politika jednoducho nie je v súlade s presvedčením mojej politickej skupiny, ale isté, že záleží na tom, či parlament eh, bude mať možnosť eh, vyjadriť sa k takejto politike. Včerajšia rozprava naznačuje, že poslanci Európskeho parlamentu sú v jednom za jedno a síce stiahnutie sa do tajnej vlády, eh, danej politiky vlád členských štátov v 20. a 19. storočí e, je nepriateľné, ale taktiež by sme nemali pripustiť návrat k Európe dvoch e, rôznych rýchlostí. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Mario Borgecio. Ďakujem. Vážený pán predseda, Európa 2020 to je veľmi široký program. Nemyslíme si, že v roku 2020 dosiahneme tento cieľ 20 obnoviteľnej energie. Ja si teraz v priebehu súčasnej finančnej krízy kladiem túto otázku, lebo investície sú spomalené a to spôsobuje ďalší problém. Subvencovať slnečnú energiu, to znamená, že subvencujeme Čínu, ktorá je prvým producentom e, slnečnej aj eolickej energie a my by sme skôr mali investovať do európskych slnečných panelov, solárnych panelov a eolických zariadení. Len to nám umožní potom väčšie investície do európskych miest aby sme ich vybavili takýmito novými energiami. Potrebujeme skutočnú verejnú európsku službu v oblasti energie. Distribučné siete a infraštruktúry predstavujú už dnes monopoly to sú de facto monopoly, ktoré musia, ktoré by mali byť vlastne podriadené jednotnému riadeniu. Bohužiaľ, my v tomto e, prehnanom liberalizme sme umožnili e, na úkor používateľov e, veľké zisky akcionárov a stále sa zvyšujú emisie CO2 a neinvestuje sa ani jeden cert do výskumu, do iných oblastí. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, vážený pán predseda. Európska únia 2020 e, kapitola zamestnanosť, neviem, či to dosiahneme, ale aby sme to dosiahli, je potrebné, aby imigračná politika vo väčšine členských štátov a v EÚ sa skorigovala a práve tak, ako to navrhuje aj samotná komisia, treba zlepšiť účasť týchto ľudí na pracovnom trhu, treba zredukovať štruktúrálnu nezamestnanosť a treba zlepšiť aj schopnosti a kvalifikovanosť pracovnej síly a celoživotné vzdelávanie a my e, neimpor, neimportujeme pracovnú silu e, z iných, člen, z iných častí sveta. To je veľmi krátkozraké takáto politika. My musíme jednoducho začať dávať prácu ľuďom, ktorých tu máme skôr, ako ujdu a ako opätovne začnú emigrovať. Pracovná sila e, schopná, vzdelaná pracovná sila, ktorá sa do Európskej únie importuje, a únik mozgov, to len zhorší ekonomickú situáciu v pôvodných krajinách a opäť ešte podporí migračné toky. E, vytvorí sa tak naozaj začarovaný kruh, z ktorého nebude mať užitok nikto. My musíme analyzovať dopad emigrácie e, z krajín mimo Európskej únie a takisto by to malo byť jedno z kritérií v týchto integrovaných orientáciách pre členské štáty. A teraz pán Marinesko, 1,5 minút. 2020 include obiective... Ďakujem. Stratégia 2020 e, zahrania také ciele, ktoré sú nedosiahnutelné, ak nebudeme pripisovať význam niektorým oblastiam, e, explicitným napríklad poľnohospodárstvo musí byť efektívne, dynamické, musí, e, byť, e, musí tam byť zabezpečený rast a inteligentné riadenie a navyše musí byť, produko, musia byť produkovanej potraviny, je potrebné zabezpečiť diverzitu e, vidieckých oblastí. To všetko sú nevyhnutné podmienky pre efektívnu poľnohospodárskú politiku. V priemysle rovnako nemôžeme si nevšímať nedostatok e, infraštruktúr. E, jednotný železničný priestor je nevyhnutnou podmienkou rozvoja. Navyše tu máme e, finalizáciu jednotného európskeho neba a projekt Cezar. To sú nevyhnutné aspekty. Jedným z najdôležitejších aspektov v tejto oblasti sú transeurópske siete a ich rozvoj nie len v oblasti dopravy, ale aj energetiky. To nám môže ušetriť veľké finančné E, prostriedky na investíciu do dôležitých projektov. Napríklad Nabucco bude mať e, pozitívny dopad na všetky členské štáty, lebo sa zbavíme závislosti e, na iných krajinách, tretich krajinách. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz postupíme ďalej. Slovo má pani Ulskok. 1,5 minúty. Ďakujem, vážená pani predsednička. Môžeme sa e, pozbierať z tejto ekonomickej krízy, môžeme dať otázk, odpoveď na tieto dôležité otázky. My sa musíme usilovať, aby sme to dosiahli. E, rovnosť a jej duch, to je názov knihy e, autora, ktorý minulý týždeň navštívil Brusel. Tento autor povedal niečo veľmi dôležité. Potrebujeme väčšiu mieru dôvery tých, ktorí nás riadia, aby sme sa z tejto situácii dostali. A ak chceme mať v stratégii 2020 úspech, tak pracujúci aj odborové organizácie musia byť do tohto procesu, procesu začlenení. Je potrebné, aby pracujúci aj odbory, aj e, pracujúci boli do tohto systému začlenení. Nemôžeme na nich útočiť. A pozrieme si na ženy v Európe. My musíme mať rovnaké možnosti ako muži. A to sa nie vždy odráža v uzneseniach, ktoré tu schvaľujeme, ale v realite je to evidentné. Ďalej, e, siln, silná a moderná priemyselná politika a investície do infraštruktúr. To musí byť veľmi dôležitý faktor v našej práci. Musíme pracovať s takými procesmi, ktoré budú rešpektovať životné prostredie, ktoré budú podporovať znižovanie spotreby zdrojov, lebo to bude mať pozitívny dopad na našu konkurencieschopnosť. A po štvrté, potrebujeme trvať na tom, aby sme schválili politiky na zlepšenie energetickej efektívnosti. Súčasné ciele nestačia, potrebujeme záväzné ciele, lebo my musíme dosiahnuť ciele v oblasti rastu a konkurencieschopnosti a preto je energetická efektívnosť nevyhnutná. A to je zároveň aj chrbticou e, celej stratégie 2020 a je to aj naša politická vôľa. Energetická efektívnosť je vynikajúcim spôsobom znižovania nákladov pre spotrebiteľov, posilnenia podnikov a dosiahnutia úspechu. Ďakujem. Poprosím, aby ste rešpektovali rečnícky čas. Slovo pani Linne. Ďakujem. Ak teda chceme, aby táto stratégia 2020 bola úspešná, potom tieto usmerenie pre zamestnanosť treba uplatniť efektívne. A preto aj e, stanovujeme tie priority, ktoré tu majú byť a tie si priorit, tú pozornosť zaslúžia. Predsa nezamestnanosť medzi staršími ľuďmi a medzi telesne postihnutými sú proste, tá úroveň nezamestnanosti je otrasne vysoká. A preto treba uplatňovať aj antidiskriminačné zákony náležitým spôsobom, aj na pracovisku. Vlastne ide o to, že sme sa na niečom dohodli a treba to dosáhnuť. A máme vytýčené určité ciele. Európska únia má zohrávať významnú úlohu aj z hľadiska vzájomnej výmeny e, pokiaľ ide o správnu prax. A o tom hovorí aj príslušný e, protokol 27 rezolúcie. A teraz prišiel ten čas, aby sme začali naplňať to, čo sme si predsa vzali. Ďakujeme pekne, pani Lin. Slovo má pani Turunen. 1,5 minúty. Ďakujem pekne za slovo. Veľa hovoríme o hospodárskej zodpovednosti v Európe v súčasnosti. A táto ekonomická zodpovednosť sa často identifikuje ako niečo, čo súvisí e, so znižovaním verejných výdavkov a má sa to odraziť aj v oblasti zamestnanosti. Čiže otázka je, čo vlastne znamená tá zodpovednosť. Vidíme tu určitú, určité protirečenie medzi tými politikami, čo realizujú vnútroštátne jednotlivé štáty a čo sa realizuje na úrovni EÚ. A preto si myslím, že európsky semester by mohol viesť nakoniec k tomu, že tu bude nižší rast a menej pracovných príležitostí. Čiže stratégia 2020 a aj usmerenia pre zamestnanosť by práve mali priniesť viac pracovných príležitostí. Ale je tu diskrepancia medzi týmito dvoma aspektami. Máme tu 5,5 e, milióna nezamestnaných a e, proste veľká časť nich je pod 20 e, rokov a to skutočne je situácia, ktorá si vyžaduje zásadný obrad. Ak chceme naozaj vytvárať nové pracovné príležitosti, ak naozaj chceme naplniť stratégiu 2020 a aj usmernenia pre zamestnanosť, musíme jednoznačne preukázať tú hospodárskú zodpovednosť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Kavrnoch, ale neviem, či je prítomný, takže slovo má pán Salavrakos. Minúta. Ďakujem za slovo. Chudoba, klimatické zmeny, migrácia, aspekty energie, ale hlavne práve tá energetika, to sú veci, s ktorými sa dnes potýkame v rámci EÚ. Budeme potrebovať peniaze a investície na to, aby sme úspešne zvládali tieto témy. Samozrejme, peňazí ubúda v Európe. A čo to znamená? Stratégia Európa 2020 sa len ťažko bude naplňať. A preto musíme veľmi veľký dôraz klásť na nezamestnanosť a boj proti nej. Preto potrebujeme kvalitu, kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu. Také programy, ktoré vlastne oživia možnosť zamestnanosti a európske štát, krajiny sa musia zaviazať k tomuto. Potrebujeme náležite odborne pripraviť zamestnancov, ak chceme úspešne čeliť kríze. Čiže potrebujeme vytvoriť taký európsky systém, ktorý posilní aj schopnosti. Potrebujeme tzv. európsky pas zručností. A Musíme začať konať. Slov bolo dosť. Ďakujem pekne. Pán Gajo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Len jedna otázka, ktorej dnes čelíme. Čo môžeme v Európe urobiť, aby sme zamestnali tých, ktorí nemajú prácu? Keď ide o odpoveď, tak možno, že je tu prvý konsenzus. Udržateľný rast nie je možný bez e, ekonomickej e, konsolidácie a stability. Niektoré z návrhov, e, ktoré sme počuli, sú iba krátkodobé. Druhý konsenzus Európa 2020 je plná dobrých úmyslov, znie to veľmi dobre, ale nestačí to. Musí to pracovať, fungovať aj v realite. Ako budeme financovať e, e, iniciatívy v tomto programe a návrhy? Sú tie teoretické e, ciele kompatibilné s rozpočtovými škrtmi? Potrebujeme celkový prehľad, celkový obraz, ktorý momentálne nemáme. Na ECOFINE momentálne e, sa dobre ukazuje tá skutočnosť, e, že, že sú myšlienky veľmi rôznorodé. Musíme pomôcť krajinám, ktoré majú problémy a musíme e, vydávať eurobondy. Nie je to strategickej správe, a e, Európska investičná banka má tiež veľmi e, napnuté zdroje. Ak by sa mali e, zoštvornásobiť, tak potom by to bolo podobné ako Marshallov plán v Európe. Ďakujem pekne. Takže máme časový skos, poprosím pani Podimatu. Ďakujem pani predsedníčka. Už mesiac diskutujeme o tom, ako môžeme trvalo odpovedať na súčasnú krízu. A pokiaľ ide o naše strategické ciele, tými je udržateľný rast, sociálny pokrok a sociálna súdržnosť. Sú tu niektoré problémy, napríklad naše diskusie o Európe 2020 sú naozaj vzdialené od hospodárskeho balíka a od cieľov výročnej správy o raste. Máme e, roztrieštenú stratégiu na jednej strane alebo paralelné stratégie, ktoré nie sú skoordinované. Mm, je riziko, že jedna pôjde proti druhej. Druhý problém je dôraz na, zo strany Rady a komisie na sprísnenie e, podmienok rastu a stability hospodárskej disciplíny Mm, potrebujeme spoľahlivé riešenia a odpovede, pokiaľ ide o financovanie Európy 2020. E, Milí kolegovia, myslím si, že je tu riziko, tak ako s Lisabonskou zmluvou, že veľa z našich cieľov zostane len v teoretickej rovine. A ak nesplníme sľuby európskym občanom, ktorí nesú bremeno tejto krízy a mm, nechápu všetky technické podrobnosti, pokiaľ ide o reformy, fondy, ukazovatele a podobne, mm, Jednoducho musíme pochopiť, že nemôžeme konať unilaterálne a spoliehať sa len na ukazovatele. Musíme konať s ľuďmi. Ďakujem pekne, pani Podimata. A Teraz má slovo pani Kulárt na minútu. Mm, pán predseda maďarského predsedníctva, ak ma chcete počúvať, pán komisár, mám len minútu a ja by som bola skôr za to, aby bolo ticho, aby sme nič nehovorili. Táto stratégia 2020 podľa mňa je tak vzdialená od toho, čo potrebujeme. Vy eh, vysielate len slova, myslíte si, že s usmerneniami a vlajkovými loďmi a všetkým, čo vymýšľate a čím sa zaoberáte hodiny a dni, e, Takto si myslíte, že získate dôveru občanov? Milíte sa. Ak sa pozriete na stav sveta, tak ja si nemyslím, že Číňania, e, Indovia alebo nové e, veľmoci m, mm, sa takto správajú. E, m, myslím, že takmer mám chuť byť ticho voči, nám, chcel, voči vám. Chcela by som povedať jednu vec v našej práci. Sme veľmi prísni. Neverte rade, ktorá hovorí, že nám stačí len zrýchliť veci, aby sme dosiahli dosiahli dohodu v júni. Diskutovali sme a keby nás rada počúvala, e, vytvorenie eurobondov, ktoré majú vytvoriť e, globálny trh. Toto má byť súčasťou tohto balíka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník na minútu, pán Epping. Ďakujem pekne, pani predsednič. No- Nejaký počín slova euro už miesle. No ale to je slovo, ktoré sa neustále používa, opakujem, no, pani predsednička, potrebujeme hospodársky rast v zdravom v súkromnom sektore, k tomu nie je žiadna alternatíva. Vlády nevytvárajú pracovné miesta. Najväčší problém u nás je nedostatočná konkurencieschopnosť, keď sa pozrieme, aké sú rozdiely medzi Nemeckom a Južnou Európou. Je tam rozdiel 25%. To je obrovský rozdiel. No a chceme tu vytvárať nejaký pakt pre konkurencieschopnosti. S tým súhlasím. Tento lisabonský proces eh, mal už podobný, podobnú myšlienku, avšak nič sa nepodar, nepodarilo. No a harmonizácia eh, európskych daní je zlou myšlienkou. Je to francúzska myšlienka rovnako ako nejaká hospodárska vláda, pretože to Odboráva pracovné miesta. Je štúdia OECD z 20, 21 krajín, eh, kde je uvedené, že ak chceme v Európe viac pracovných miest, tak potrebujeme nižšie zdaňovanie eh, podnikov. S tým sa treba eh, zaoberať. My v Európskom parlamente nevytvárame pracovné miesta. Ďakujem pekne, pán Royal. Nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia. Sme v období veľkej hospodárskej krízy, hovoríme o tom už mesiace. V podstate sa tvárime, ako keby sa nič nedialo. Ja si myslím, že to spočíva v tom, že nie sme dostatočne otvorení aj tu v, Európskej, v Európskom parlamente. To je všetko len proklamačné. Mali by sme sami prispieť k tomu, aby sme zaobchádzali rozumnejšie finančnými prostriedkami. Čiže otázka je, či máme správne výdavky. Predsa vydávame peniaze, ak nemáme tú sílu skoncentrovať finančné prostriedky do budúcnosti, v takom prípade to nebude mať zmysel hovoriť o inovácii, o výskume a nedať k dispozícii finančné prostriedky, nož to veľmi čestné nie je. Ak chceme podnietiť hospodárstvo, musíme realizovať politiku, ktorá podnietí hospodárstvo prijímame rozhodnutia, podporujeme nové rozhodnutia, je niekto presvedčený o tom, že otázka energetickej účinnosti môže prispieť k tomu, aby sme podnetili hospodárstvo? Myslíte si, že naše rozhodnutia, ktoré boli dosť časté, podporili hospodárstvo alebo skôr nie? Ja by som si želala, aby sme boli troška otvorenejší, čestnejší, mali by sme príjmať menej rozhodnutí, ale mali by, mali by to byť rozhodnutia, ktoré by boli cieľavedomejšie. A to by bolo zmysel zmysel demokracie Ďakujem pekne. Pani Gönc, na pol minúty. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Naša smernica e, vzniká v období hospodárskej krízy. Myslím si, že naozaj potrebujeme koordináciu v hospodárskej politike a v otázke zamestnanosti. V každej krajine, ktorej sa realizujú štrukturálne reformy, musí odpovedať na mnohé dôležité otázky ja si myslím, že sa musíme pozrieť na mnohé problémy, napríklad otázka otváracej doby obchodných reťazcov. Podporí to rast pracovných miest? Je dôležité, aby sme sa dohodli so sociálnymi partnermi. Myslím si, že to bude prvá skúška tohto nášho uznania, kedy sa Európa spolu pod vedením maďarského predsedníctva pozrieť na to, ako sa podarilo transplantovať e, tieto smernice teda na ceste realizácie. Ja si myslím, že maďarská vláda aj maďarské predsedníctvo má dôležitú úlohu má sa pozrieť na to, aby všetky zmeny, všetky rozhodnutia dokázalo presadiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno, držali ste sa času. Vážené dámy a páni. A teraz sa prihlásili ďalší. Najprv pani Morvaj. Pani Vore, máte slovo, ale prosím krátko. Áno, pani Gönc veľmi dobre chápe celú túto problém, problematiku, ako vyriešiť nezamestnanosť. Ale prosím vás, pomôžte mi zodpovedať na otázku. Pozrite sa, ako je to v Sombolči. A čo im máme povedať? Kedy budú mať prácu? A práve na túto otázku žiadam odpoveď od pána ministra Martoniho a takisto od pána komisára. Kedy e, bude šanca, že sa naozaj pomôže získať prácu práve ľuďom, ktorí žijú v oblastiach postihnutých katastrofou. E, Kolegyňa a kolegovia, veľmi ma mrzí, ale musíme sa držať pravidiel modrej karty. Nejde tu o všeobecné otázky, ktoré sa orientujú na radu alebo na komisiu. Ide tu o otázky, ktoré sa týkajú konkrétne kolegu, čiže myslím si, že to nebolo celkom tak Čiže nebolo to v duchu položenia otázky jednému konkrétnemu kolegovi. A pani Gönc, chcete reagovať na túto otázku, pani Morvaj? Pani Morvaj, dáte krátučku odpoveď? Vážená pani predsedajúca, rada by som odpovedala podrobnejšie, ale často nedovolí. Ale v prípade, ak je napríklad zmena daňového systému, tak by mala byť e, taká zmena, ktorá prispie ku zníženiu spoločenských rozdielov. Tento systém by mal pomôcť podnikom vytvárať nové pracovné miesta, respektíve by to mal byť úmysel spojený s tým, aby sa opäť zamestnávali tí, ktorí prišli o svoju prácu. Takže myslím, že by to malo pomôcť spoločnej integrácii. Takže dá sa povedať, že sa pripravujeme na etablovanie a podporovanie nového ponímania trhu práce práce. A teraz ešte pokračujeme v modrej karte. Ďakujem pekne. Môj kolega tam napravo eh, trval na tom, že politika zasahuje do hospodárstva. Však kolegyňa, myslíte to skutočne vážne? A myslíte, eh, že eh, to bude len narúšať, narúšať ekonomiku. No a pán Royal, chcete odpovedať na túto otázku na 30 sekúnd? Áno, samozrejme, keď sa pozriete na tie opatrenia, ktoré sme prijali v ostatných mesiacoch, ktoré a spočítate si, aké náklady to spôsobilo, tak nebolo to vždy, alebo veľmi často to narúšalo hospodársky rozvoj. A myslím, že sa treba opatrnejšie nad tým zamýšľať. A preto prínos komisára pre priemysel je veľmi múdry. A tudíž v budúcnosti treba vždy sa rozhodovať podľa toho, e, či to prospieva európskej schopnosti a priemyslu, alebo čím to škodí. Ďakujem pekne, pán Royal. A teraz Besturias e, e, tiež požiadal o otázku Chceli by ste položiť otázku? Máte 30 sekúnd. No, vidím, že žiadna reakcia tu nie je. Takže slovo dostáva ďalší rečník. Myslím si, že každému je jasné, že sa musíme v hospodárskych otázkach dohodnúť. Ale predsa musíme naše tendencie zastaviť vtedy, ak ide o sociálnych partnerov, ako sú e, rokovania, tarifné rokovania. Nebolo by dobré, keby Európa určovala, aké vysoké by mali byť mzdy v jednotlivých členských krajinách. Čiže musíme sa usilovať hlavne o to, aby sme zrušili existujúce prekážky na trhu práce. Týka sa to napríklad monopolov, ale aj iných podnikov. Prečo to nemôže byť tak, že v určitých odvetviach sa zabezpečia určité mzdové rozpetia my by sme mali rozvíjať potenciál európskeho hospodárstva. Ďalšou úlohou Európskej únie musí byť to, že by sme mali prispôsobovať najnovšiemu stavu našu infraštruktúru, či ide o energetiku alebo komunikácie. Európska únia musí mať na to príslušné finančné prostriedky. Mali by sme dokázať v tomto ohľade eliminovať rozdiely, ktoré existujú medzi jednotlivými krajinami. Máme vytvoriť solidnú platformu vlastných prostriedkov. Čiže jasná výzva, Európa by mala mať v rukách potrebné finančné prostriedky. No a druhá vec to je vzdelávanie. Mnohí očakávajú e, práve riešenie tejto otázky aj na finančnej úrovni. Ďakujeme pekne, pekne pani Steinruck, 1,5 minúty, nech sa páči. Vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia, Európska stratégia 2020 je veľmi dôležitá pre rozvoj hospodárskej politiky a sociálnej politiky, ale takisto národných politik. Musíme dávať pozor, aby sa táto stratégia nezneužívala aby sa nepraktizovali, tak povediať, sociálne údery v jednotlivých členských krajinách. Ehm, som šokovaná, že komisia navrhuje v tomto ohľade zhoršenie podmienok, predsa to bude mať veľké účinky na ľudí, na konkrétnych pracoviskách, konkrétne napríklad, že zaplatia za konsolidáciu štátnych rozpočtov. Apelujem, aby sa orientovali na integrované usmernenia, keď budú vypracovávať svoje národné programy. To totiž vytvorí rovnovážnosť medzi rastom a sociálnou oblasťou a keď v tejto správe o hospodárskom raste sa spomínajú zmluvy, ktoré sa týkajú nových pracovných vzťahov, sme o tom v novembri diskutovali, nemôže to byť predsa tak, že mladí ľudia sa za zlých podmienok integrujú na trh práce, čiže to bude iba transfer na pracovné miesta, ktoré sú problematické. Chceme pomôcť najviac ohrozeným ľuďom. Ďakujem. Pani Hübner. Ja vnímam dnešnú skutočnosť a zajtrajšiu skutočnosť tak, že európske pracovné miesta budú udržateľné iba ak budú podporené konkurencieschopným hospodárstvom. A nie je tajomstvo, že my nie sme tu veľmi silní. Tiež si myslím, že na to, aby sme boli konkurencieschopne úspešní v Európe, potrebujeme um, zefektívniť tento proces, identifikovať uh, faktory úspešnosti a tiež sa pozrieť na to, ako ich ušiť na mieru tejto situácie. tiež musím povedať, že som presvedčená, že máme už veľa nástrojov na um, hospodárskú súťaž a značná časť inštitucionálneho rámca nám už umožňuje s trochou politickej vôle mať proces pod vedením komisie založený na komunitárnom systéme. Mám na mysli európsky semester, e, prehľad, ktorý už bol spomenutý, tiež nerovnováha a s tým spojené postupy, hlavne pokiaľ ide o výkazy, štruktúrálnu konkurencieschopnosť s tým spojené ukazovatele. Mám na mysli aj na stratégiu 2020, ktorá bude masívne implementovaná teraz a nie po roku 2013 a celá politika bude toho súčasťou. No a ešte v neposlednom rade pre konkurencieschopnosť našej ekonomiky potrebujeme dôraz, potrebujeme oddeliť e, tieto veci jasne a týmto e, zabraňme rozdeleniu Európy. Iba ak Európa bude držať spolu, tak vytvoríme pracovné miesta a rozdelená Európa by nebola konkurencieschopná. Ďakujem pekne, pán Öri, na jeden minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vítam návrh komisie, že sa bude snažiť rešpektovať všetko to, čo je zakotvené vo smernici ktorá sa týka Európskej stratégie 2020 v súvislosti so zamestnanosťou. Musíme e, byť e, k dispozícii s našimi konzultáciami tvárov tvár komisii a rade. Zastávam názor, že stratégia 2020 je akousi prioritou, ktorú budeme musieť rešpektovať. V prípade, ak dôjde k tým odchýlkam, mali by sme si dať ten, ten čas a uskutočniť určité potrebné úpravy. V mnohých národných reformných programoch sa už ukazuje, že e, v niektorých e, krajinách konštatujeme isté e, zaostávanie, tak treba uvažovať v tom smere, aby sme zabezpečili plnenie našich cieľov, aby sme nepochodili tak, ako to bolo v prípade Lisabonskej zmluvy pokiaľ ide o mzdové systémy, tak musíme rešpektovať e, princíp subsidiarity, že práve otázka mzdového systému je otázkou jednotlivých členských krajín. Ďakujem pekne za pozornosť. Pani Morvaj. Ďakujem pekne. Rada by som sa spýtala maďarského poslanca. Hovoríte o subsidiarite. Znamená to, že pokiaľ ide napríklad o dôchodcov v nových e, členských krajinách, budú mať títo dôchodcovia niekedy podobnú výšku dôchodku ako to bolo v prípade starých členských krajín. Musíme napríklad zvážiť opatrovateľky alebo učiteľov. Čiže ako musíme chápať, ako máme chápať túto otázku? Pán Ry, máte 30 sekúnd, aby ste odpovedali. 30 sekúnd, prosím. Ďakujem pekne. Nie, ide nám predsa o to, čo dokážeme vyprodukovať a na základe týchto výsledkov potom budeme schopní zabezpečiť aj výšku dôchodkov. Čiže možnosti sú dané, dané sú možnosti v jednotlivých členských krajinách zvýšiť dôchodky, ale samozrejme nemôžeme zaviesť jednotný systém, pretože zatiaľ existujú obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami Ďakujeme pekne, budeme pokračovať. Pán Morin Šartie. Merci, Ďakujem pekne, pani predsednička. V rámci stratégie 2020 e, tak je to taká červená niť zamestnanosti, ktorá musí vyriešiť tri problémy. Najskôr dostať sa z krízy výskumom, inováciou, konkurencieschopnosťou aby sme zabezpečili hospodárskú obnovu, ktorou dosiahneme tieto ciele. Druhý cieľ obnoviť e, celú generáciu zamestnancov, ktorí teraz odchádzajú do dôchodku, nahradiť ju a po tretie byť konkurencieschopný v hospodárstve, ktoré je globalizované, globalizované tým, že oslobodíme podniky od fiškálneho bremena, ktoré im, um, ich obmedzuje. No a v tomto kontexte Musíme sa obrátiť na tri vrstvy obyvateľstva, ktoré sú zraniteľné. Mladých, musíme im pomôcť, aby sme ich nevylúčili natrvalo z pracovného trhu. Mladým musíme uľahčiť vstup do tohto sveta a nielen prostredníctvom dočasných kontraktov, prostredníctvom školení. Musíme bojovať proti ich nezamestnanosti, ktorá je udržateľným zlom a je bremenom nášho sveta spolu s krízou, ktorá sa najviac dotkla práve tejto vrstvy. E, druhá vrstva sú ženy. Tie sú obete dočasných pracovných miest, sú nedostatočne odmaňované a tretia vrstva sú seniory. Musíme ich udržať e, zamestnaných, na to máme európske nástroje, zvlášť malé a stredné podniky a musíme sa na tento nástroj spoliehať. Ďakujem pekne. No a teraz prechádzame k spontánnej časti našej rozpravy. Mnohí požiadali o slovo viac ako 20 osôb. Samozrejme nemôžu dostať všetci slovo. No a preto e, dodržíme ten postup e, alebo poradie, ako sa e, prihlásili ľudia. No a tí, ktorí sa prihlásili minulé a nedostali slovo, budú prioritizovaní pán Šikersky. Na jednu minútu, nech sa páči od przedstawionego przez komisję strategii Európa 2020. Ďakujem veľmi pekne. Stratégia komisie Európa 2020 e, bola predložená už pred takmer jedným rokom. A to iste neboli jednoduché časy pre Európu, alebo tento rok. E, Kríza sa ďalej rozširuje. No, teraz sú ďalšie plány, ako aplikovať a realizovať túto stratégiu. Ambiciozne plány Európy v stratégii Európa 2020 a totiž, že treba bojovať proti chudobe a viac investovať do vedy a výskumu. No a teraz, ako som už povedal, už rok po predstavení tejto stratégii je jej budúcnosť ohrozená. No, nestalo sa príliš veľa. Skôr naopak. Európa sa čoraz hlbšie ponára do problémov krízy, No a v budúcich rokoch to bude takto pokračovať ďalej. Chudoba a sociálny, sociálna kohezia sa neslapšili. A ďakujem pekne. Pán Guerrero na jednu minútu. Vážená pani predsednička, výhľad, výhľadky do roku 2020 a čas potom dovtedy je tu endemické riziko, že Európska únia nebude konkurencieschopná a to kvôli veľkým hospodárskym aktérom, ktorí majú čoraz rozvinutejšiu technológiu a ktorí sú čoraz mo- mocnejší. Konkurencieschopnosť však potrebujeme, aby sme mohli ďalej rásť, a vytvárali pracovné miesta, vytvárali pracovné miesta na to, aby sme sa mohli ďalej rásť a presadzovať náš model. Jediná vec, čo je e, našim hlavným kapitálom, to sú znalosti, vedomosti. To treba využiť na ďalší rozvoj tých potrebných zmien. A preto treba o to viac investovať do univerzí, do nášho vzdelávacieho systému, e, do rozvoja v tejto oblasti, preto, aby sme e, mohli sa spoliehať na naše vedomosti. Ďakujem pekne. A teraz pani Manner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán komisár. Európa 2020 a jej ciele sú veľmi ambiciozne. Chcela by som využiť svoj rečnícky čas, aby sme sa pozreli na to, či, čo urobíme v praxi, aby sme dosiahli tieto ciele, aby sme zabránili e, neúspechu tejto stratégie. Napríklad prostredníctvom Európy sa musíme pozrieť na regióny, nie je to univerzálne riešenie. Včera sme hovorili o európskych patentov, potrebujeme koheznú politiku a aj ju využívať tak, aby sme mali viac pracovných miest, viac inovácií a na to potrebujeme politiku, ktorá pokryje celú Európu, tak aby sme dosiahli úspech oblasti za oblasťou Musíme sa pozrieť na spôsob, ako dostať peniaze do týchto sektorov, ale potrebujeme koheznú politiku, ktorá bude funkčná. Pani Figueredo, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Je to veľká škoda, že sociálne problémy pretrvávajú a sú výsledkom komunitárnej politiky systematicky ignorujeme sociálne dopady e, našich e, našej rozpočtovej politiky a tá zdôrazňuje neoliberálny prístup. E, máme 25 miliónov nezamestnaných a skoro 30 miliónov v ťažkej situácii alebo s prácou, ktorá je zle platená je veľa ľudí, ktorí sú pod prahom chudoby a ešte stále finančné zisky rastú. Preto ehm, by som chcela vyjadriť e, rozhorčenie mnohých sociálnych organizácií. Európsky parlament nedávno zorganizoval konferenciu v Bruseli, ktorá to jasne povedala. Milióny zamestnaných e, žijú v zlej situácii sú, alebo sú nezamestnaní. Týka sa to mladých žien, ktorí bojujú o Európu inou politikou. Je čas, aby sme Eh, skončili pakt eh, rastu a stability a rešpektovali ľudí. Ďakujem. Pán Rosy, minúta. Milí kolegovia, súhlasím, že parlament by mal mať náležité právomoci na to, aby mohol eh, predkladať lepšie usmernenia a podporovať zamestnanosť do roku 2020. S ohľadom na súčasnú krízu nesmieme zabúdať na potreby našich občanov. No a preto musíme pomáhať rodinám, mladým ľuďom, ktorí hľadajú prácu a rovnako aj tým, ktorí po dlhoročnom, dlhoročnej práci zrazu o ňu prišli. A preto treba robiť rozhodnutia, aby sme zaistili, že naši občania budú prednostňovaní pre zamestnávaním. Musíme sa postarať o to, aby úrady práce vo všetkých členských štátoch poskytovali dobré informácie o tom, aké pracovné miesta sú eh, dostupné a otvorené. Rovnako treba eh, chrániť naše hranice, aby sme zbránili prílevu stoviek tisícov imigrantov eh, z krajín ako Magreb kvôli politickej kríze alebo kvôli politickým krízam. Takže potrebujeme urobiť všetko v našich silách na to, aby sme predišli, predišli napätiam. Ďakujem pekne. A teraz pán Obermajer. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o stratégiu, tak očakávania sa ako si rozlišujú, pretože na jednej strane sa to hovorí, že sa vytvárajú iba napätia, na druhej strane tá stratégia nestojí za ten papier, na ktorom je vytlačená. My sme konfrontovaní s reálnymi scenármi. Pozrite sa, ako je to s prúčnosťou eh, pracovných miest zo Strednej Európy prichádzajú lacné pracovné síly, v dôsledku toho vzniká dumping, takže 40 percent obyvateľstva by malo mať vysokú školu. Ja sa pýtam, na čom? Konkrétne napríklad v Taliansku nie sú žiadne pracovné miesta pre tých, ktorí majú vysokú kvalifikáciu. Takže na čo vlastne potrebujeme taký vysoký podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním, keď nemáme pre nich pracovné miesta? To, čo potrebujeme, je síce kvalifikácia, to je fajn a nedosiahneme to tým, že budeme hovoriť, že 40 obyvateľstva musí mať univerzitné vzdelanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, chcel by som konštatovať jednu vec. Je absolútne dôležité, aby sme v období hospodárskej a finančnej krízy vsadili na hospodársky rozvoj, na rast a na stratégie rastu. Potrebujeme politiku zamestnanosti, potrebe, potrebe, potrebujeme ju. V takom prípade zvládneme hospodárske problémy, ale nie len to E, dokážeme vyriešiť aj sociálne problémy, ak budeme mať zamestnanosť. Čiže malo by to byť jasné posolstvo, ktoré sú zodpovední za stratégiu 2020. Hovoril sa o mladých ľuďoch, o nezamestnanosti, ale musíme zohľadňovať aj starších ľudí. Máme tu generačný problém, máme tu ľudí, ktorí majú viac ako 50 ľudí, 50 e, ročných. Takže musíme byť aktívnejší, musíme rozvíjať stratégiu s cieľom, aby ľudia, ktorí majú ťažkosti, získali našu podporu. Ďakujeme. Pani Dantila, jedna minúta, prosím. strategia 2020 trebuie să deschidă calea spre un nou model de creștere economică în europa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 začlenenie cieľov Európskej únie, cieľov rastu a sociálnych cieľov a boj proti chudobe, to je tiež veľmi dôležité pre Európu, pretože toto zaistí hospodárskú nezávislosť Európskej únie. A v neposlednom rade myslím, že stratégia 2020 by mala byť e, prístupná pre európskych občanov, pretože oni musia pochopiť zodpovednosť na každom aktérovi, národných orgánov, regionálnych a miestnych samozpráv, ako aj mm, európskych občanov samotných. Ďakujem pekne. Pán Kazovský, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Usmernenia zamestnanosti by mali byť nástrojom v procese hospodárskeho riadenia, ktorý je obsahom konceptu európskeho semestra. Tieto usmernenia sú základom pre členské krajiny, na ktorom budú budovať národné reformy na základe ktorých e, dosiahneme úspech v stratégii Európe 2020 na základe harmonogramu národných reformných programov. Mm, toto by sa malo implementovať v apríli a e, výbor regionov zdôraznil potrebu zaangažovať miestne, regionálne um, samozprávy do tejto práce. Zavádzanie zmien by mohlo destabilizovať proces. Je tu potreba integrovaného horizontálneho prístupu k implementácii stratégie Európa 2020 a preto mi dovolte zdôrazniť ešte raz dôležitosť koheznej stratégie pre Európu 2020. To je zásadné

No a tým e, sme ukončili e, túto časť. A teraz dostala slovo pani Bereš. Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Možno by ste nám mohli povedať predsedovi Baroso, že by sme boli radi, aby sa zúčastnil na tejto diskusie, pretože je to prvá diskusia ohľadom vízie ročného preskúvania rastu, čo je základný kameň európskeho semestra, ktorý chcel a ktorý považuje za kľúčový preto, aby sa Európa vymanila z krízy. Možno by ste mu mohli tiež povedať, že za takýchto podmienok Európsky parlament e, nebude e, jednoduchým partnerom a že balík o hospodárskej správe si vyžaduje, aby komisia venovala viac pozornosti tomu, čo vyjde z tohto parlamentu. Mohli by ste mu povedať, že pre tento parlament implementácia Lisabonskej zmluvy všetkých jej častí a hlavne článku 9 ktorý vás žiada, aby ste sociálnu otázku urobili horizontálnou otázkou, že toto nie je pre nás len mŕtvou literou. My čakáme, že sa plne bude implementovať táto zmluva. Všetci, ktorí hovoria za minimálny, e, minimálnu analýzu, tak my máme pocit, že ročná analýza rastu e, jednoducho je potrebná. Na základe tejto diskusie ma zarazila jedna vec. Máme pocit, že Európska komisia aj po kríze pokračuje v úvahách na základe tých starých postupov s myšlienkou, že e, zreformovať trh práce a vieme veľmi dobre, že v rámci Európskej komisie ktorú zastupujete. Keď hovoríme o reforme pracovného trhu, hovoríme o pružnosti, nie flexi bezpečnosti, hovoríme o bezpečnosti ale za uplynulých rokoch, ešte aj pred krízou, e, sme zistili, že tento spôsob úvah stačí, aby bol rast, a tak potom prídu pracovné miesta, že toto nestačí, že máme pred sebou skutočnú výzvu, výzvu zamestnanosti či už pre nás alebo pre našich susedov, pretože diskusia ohľadom konkurencieschopnosti schopnosti je diskusiou, ktorá sa obracia chrbtom tejto priorite zamestnanosti a to ma znepokojuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Beres. A teraz dáme slovo komisárovi Andorovi v mene komisie. Uh, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni. Uh, myslím, že táto diskusia bola uh, veľmi inšpiratívna. Ďakujem vám veľmi pekne za ňu. Ja ďakujem za všetky pripomienky, ktoré tu zazneli, ktoré sa týkali hospodárskeho semestra Európy 2020 našich programov. Myslím, že najdôležitejšie je, aby sme si správne, aby sme správne pochumeli tak dokument, ako aj hospodárskú situáciu eh, v Európskej únii tá skutočnosť je taká, že Európa sa zotavuje už minulý rok sme zaznamenali hospodársky rast v EÚ, nie v každom štáte. No a teraz príde tá druhá časť e, tej skutočnosti. My, alebo to, to, to zotavenie obnova je veľmi krehká a nevyvážená. Európska komisia sa intenzívne a detailne zaoberá týmto problémom my potrebujeme udržať a posilniť hospodárskú obnovu a treba vyriešiť aj problém súčasného rozdelenia. Avšak to nepôjde bez eh, riešenia tých eh, slabostí a slabín, ktoré odhalila kríza hospodárskej menovej únie. Otázka hospodárskej a menovej eh, správy EÚ. No a toto začína a preto je možno pravdou, že tie priority nie vždy každý hneď uznáva. Pred nás je hospodársky rast prioritou. Všetky ostatné politiky v tejto fáze slúžia tomuto cieľu. My potrebujeme posilniť rast a na to potrebujeme vyšší úroveň finančnej stability, a na to zase potrebujeme finančnú konsolidáciu. Je absolútne nevyhnutná, aby v nasledujúcich rokoch fiskálna finančná konsolidácia ostala na programe kvôli konsolidácii, kvôli tomu, aby sme boli konzistentní s cyklickými zásahmi eh, rady, ktoré eh, prijali členské štáty v boji proti recesii posledných rokov. Takže potrebujeme inteligentnú konsolidáciu, ktorá nebude narúšať dopyt v rámci hospodárstva, no a inteligentnú konsolidáciu, ktorá zachová integritu európskeho hospodárstva ako celku. Ale teraz sa treba poučiť, eh, že to začína stabilizáciou eura. No samozrejme, dali by sa použiť aj silnejšie výrazy, ale mali by sme sa držať len tohto, potrebujeme stabilizovať euro, hospodárskú a menovú úniu. A myslím, že všetci sme sa spoločne poučili, že na to eh, je potrebné posilniť hospodárske stabilitu únie, eh, hospodárskú koordináciu na úrovni EÚ. Dovolte mi teraz položiť jednu takú otázku, a totiž, eh, že či posilnenie hospodárskeho piliera EÚ bude stačiť bez toho, aby sme sa venovali aj koordinácii rozvoja platov v EÚ. Keď to hovorím a keď do výročného prieskumu rastu e, zaradíme tieto informácie, tak to neznamená, že e, zanedbávame sociálny dialog. Nie, práve naopak. Oceňujeme tie krajiny, ktoré majú tradíciu a kultúru sociálneho partnerstva. Uznávame, že prešli krízou e, s menšími stratami v oblasti ľudských zdrojov, nezamestnanosť v týchto krajinách ostala na nižšej úrovni. No a my podporujeme posilnenie sociálneho dialogu a v ďalších členských štátoch, ktoré viac utrpeli a reagovali na krízu menej flexibilne ako krajiny ako Nemecko, Holandsko alebo Rakúsko na úrovni EÚ sme tiež posilnili sociálny dialog. Práve sa uskutočnil sociálny, makroekonomický dialog so sociálnymi partnermi a v marci sa uskutoční fórum tripartity na to, aby sme posilnili koordináciu a dialog so, so sociálnymi partnermi. Ja by som chcel kategoricky odmietnúť a, a, takú pripomienku, že komisia správa, ako keby sa nič nedialo. Komisia a, e, za posledný rok predložila mnoho kvalitatívne nových iniciatív. Podporujeme robustnú agendu pre finančnú konsolidáciu. Prácu komisára Barniera netreba podceňovať. No a čo sa týka Európy 2020, tak na novej koncepcii priemyselnej politiky na európskej úrovni, ktorá urobí oveľa viac pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť pracovných miest v rámci EÚ, je plánovaná. No a tiež Máme inovatívny prístup k podpore investícií a hľadania financovania. Skupina komisárov sa venuje e, vypracovaniu inovatívnych finančných nástrojov. Na prvý príklad bude pripravený na podporu energetických sietí v Európe, čo je absolútne nevyhnutné na to, aby sa ďalej rozvíjal trh s energiami a infraštruktúra, ktorá je preň tak dôležitá. My sme si pustili eh, nástroj mikrofinancovania. Som vďačný rade a parlamentu eh, za konsenzus, ktorý to minulý rok umožnil. No a minulý týždeň eh, som bol v Holandsku na spustení prvého projektu, ktorý bol spustený pomocou nástroja mikrofinancovania a to na podporu ľudí, ktorí po chcú vstúpiť eh, sa stať podnikateľmi, ak napríklad ľudia, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, alebo eh, matky po materskej dovolenke, alebo ľudia, ktorí už pracovali a ktorí hľadajú nejaké nové formy eh, podnikania vo veku nad 50 alebo dokonca 60 rokov. Keď hovoríme o politikách zamestnanosti, a dobrým príkladom je pred pár týždňami, keď v Gödele zasadla rada EPSCO. No a zaoberali sme sa tomu, ako vytvoriť rast, ale ako vyriešiť problémy najzraniteľnejších skupín. A v tomto prípade sme sa zaoberali mládežou. Nezamestnanosť mládeže v niektorých členských štátoch je skutočne dramatická. Samozrejme, treba dávať pozor na diverzitu v niektorých členských štátach Nezamestnanosť mládeži je našťastie nízka, ale európsky priemer je príliš vysoký v niektorých krajinách, ako v Španielsku a pobaltských krajinách. To dosahuje skutočne tragickú úroveň. Vlády na to upozornili a mm, zaoberá sa tu množstvo politík od vzdelávania, zamestnanosti a mnohé ďalšie opatrenia. Ale mládež nie je jedinou problematickou skupinou. E, samozrejme, že máme e, tiež projekty na podporu e, seniorov a preto sme spustili projekt aktívneho starnutia do roku 2012. No a čo sa týka inštitucionálnych otázok, čo to sú usmernenia pre zamestnanosť, ktoré zostávajú v našom v centre našej pozornosti, tak je tu jasná úloha Európskeho parlamentu podľa článku 148 zmluvy No a usmernenia pre zamestnanosť budú potvrdené. To znamená, že budeme pokračovať do roku 2014 a budú stabilné a nebudú podradené e, ročným prieskumom. Takže to bude dlhodobejší projekt, pričom e, prieskum rastu je mm, každoročné, každoročné opatrenie. Ale samozrejme, Pravdou ostáva, že NRP, NRP je dôležité a komisia sa tomu venuje veľmi vážne. Európsky parlament eh, bude začlenený do diskusí. Eh, možno by som mohol hovoriť o rokovaniach, o viacročnom finančnom rámci, pretože aj európsky rozpočet musí zohľadňovať priority Európy 2020 a Európsky parlament budeme nepretržite informovať o prípravách národných reformných programov, keďže špecifické odporúčania pre, jedno, pre jednotlivé krajiny sa neustále vypracovajú. No a je jasné, že na samotnom začiatku Európy 2020 um, ehm, je tu veľmi mm, tieň alebo nejaké zlodejstvo Lisabonskej stratégie. No a hovorili sme o systéme nejaké koncentrovanejšie stratégie a systéme implementácií na to, aby Európa 2020 bola úspechom. A myslím, že len Európska komisia dokáže zaistiť konzistentnosť týchto iniciatív. No, my si musíme dávať pozor aby ani jedna z našich iniciatív netrpela hospodárskymi politikami Európa 2020, správa hospodárskych záležitostí, jednotý trh, kohezná politika. Žiadna z nich nemôže byť nejak narušená, všetky treba jasne sledovať a presadzovať a treba zapášiť tých 27 štátov. Komisia je samozrejme proti nejakej predstave dvojrýchlostnej Európy takáto rozdelená obnova nevedie k nápravám situácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem, pán komisár. Toto je teda otázka, ktorú musíme riešiť. Slovo má... A keď... E, Mikroplis. Slovo má pán Martoni. Najskôr by som chcel poďakovať vám všetkým za veľmi konštruktívnu a užitočnú diskusiu. Chcel by som tiež poďakovať pani Perez za vynikajúcu správu a za veľmi dôležité postrehy a kritické poznámky. Možno inak vnímame realitu, tak ako povedala pani Danuta Hubner a vnímame realitu v súvislosti s krízou aj s um, vymanením sa z krízy, teda obnovou, ale myslím, že sa zhodneme v jednej veci všetci. A síce, že nikto um, nechce obnovu bez pracovných miest. Všetci sa snažíme o rovnováhu medzi e, fiskálnou konsolidáciou a rastom, ako aj vytváraním pracovných miest. Fiskálna disciplína a zvyšovanie zamestnanosti by mali ísť ruka v ruke. A teraz tak všeobecnejšie k hospodárskym otázkam. Všetci vieme, že teraz e, máme komplexný balík, prístup, e, taký spoločný balíček. Väčšina prvkov z tohto balíka bola spomenutá komisárom Andorom pokiaľ ide o predsedníctvo, chcel by som znovu zdôrazniť, že sa musíme sústrediť <clears throat> na dve e, mm, dva prvky tohto balíka. Prvý z nich je určite implementácia a uplatnenie európskeho semestra. Toto je poprvýkrát, je to prvý projekt, bude mať e, zásadný dopad na následovný rozvoj európskej integrácie. Možno dve veci, stručne, jedna z nich máme veľmi napätý harmonogram a lehoty musia byť rešpektované zo strany všetkých samozrejme. A tiež e, lehoty budeme musieť dosiahnuť a urobiť maximum preto, aby celkové globálne termíny boli dodržané za prispenia jednotlivých členských krajín. To, to platí pre zamestnanosť, ako aj inovácie a tiež energiu. Dovolte mi k energii povedať, že Európska rada 1. februára má veľmi úspešné čítanie a je to vlastne taký prelom pre vytvorenie integrovaného energetického trhu, ako aj pre energetickú efektívnosť, tiež aj ohľadom vonkajších aspektov spoločnej energetickej politiky. Tu boli prijaté veľmi dôležité rozhodnutia. No a v neposlednom rade by som chcel spomenúť e, boj proti chudobe za sociálne začlenenie a v tomto ohľade by som chcel zablahoželať e, k uzneseniu, ktorú ste pra- ktoré ste práve prijali o, Róma, o integrácii Rómov a chcem zablahoželať a poďakovať uh, Lídii Jaruka, ktorá zohrala rozhodujúcu úlohu v príprave správy, ako aj v príprave tohto dôležitého uznesenia, ktoré bude veľmi užitočné, keď budeme finalizovať európsky, rá, európsku rámcovú stratégiu pre integráciu Rómov. A ďalší prvok sa týka šiestich legislatívnych textov a tu by som chcel uh, uistiť pani Gulard, že Nechceme len počúvať parlament. Chceme sa dohodnúť a musíme sa s parlamentom dohodnúť na základe e, bežného legislatívneho postupu. Musíme urobiť všetko preto, aby tento proces bol rýchlejší a úspešne ukončený do konca maďarského predsedníctva. Nechcem hovoriť o ďalších veciach e, komplexného balíka. Chcem zdôrazniť len jednu vec. Rada chce plne rešpektovať komunitárnu metódu, nemáme výhrady, e, že pokiaľ ide o toto, ako sme vodali mnohokrát predtým, Lisabonská zmluva zmenila veľa vecí. Boli tu veľké posuny v kompetenciách, všetci o nich vieme. Ale Lisabonská zmluva nezmenila um, charakter európskej architektúry. A my toto budeme striktne rešpektovať, pretože toto musí byť v súlade so zmluvou. A chcem hovoriť hlavne o tom, že ak si pozorne prečítate závery Európskej rady zo 4. februára, tak zistíte, že všetko musí byť v súlade so zmluvou. No a ešte posledná pripomienka, veľmi stručne, týka sa peňazí. Ako povedala pani Lena Ek, na politiku sú potrebné financie a peniaze. Ja mm, s tým súhlasím, ale vieme veľmi dobre, že sú rozdiely Prepačte, len dokončím. Existujú rozdiely v prístupoch členských krajín. Ehm, momentálne by som chcel zdôrazniť eh, z pohľadu predsedníctva jednu vec. Navrhujeme, aby sme najskôr diskutovali o obsahu a potom o číslach a peniazoch a zdrojoch. Toto bude dlhá diskusia, budeme mať diskusiu o koheznej politike, energetickej politike, o polnospodárstve a podobne, ale nesmieme dávať koč pred konia. Týmto diskusiám je potrebné pomôcť. Musíme sa dostať do konečnej diskusie o zdrojoch. Znovu blahoželám vám všetkým a ďakujem pekne za tie usmernenia. Ďakujem pekne. Milé kolegyne, kolegovia, my sme ukončili všeobecnú rozpravu. 6 návrhov uznesení bolo predložených k stratégii Európa 2020 a jeden návrh uznesenia k návrhu politike členských štátov pre zamestnanosť. Lehota vyprší zajtra o 12.00. Tým témam budeme zajtra hlasovať. No a teraz požiadal o slovo ešte pán Ody. Pani predsednička, Pán e, minister správne hovoril o potrebe rešpektovať zmluvu a zdôraznil to, že bola Európska rada 4. februára a ja by som chcel vedieť na základe článku 15 zmluvy Európskej únii, kedy predseda rady príde informovať Európsky parlament o výsledkoch, pretože myslím, že na túto schôdzu sa nedostaví. Áno, berieme to do úvahy. Ďakujem pekne, milé kolegyne, kolegovia.